zo včerajšieho zasadnutia a jej schválený text je k dispozícii. Chcem sa opýtať, že či máte nejaké pripomienky k zápisnici. Nevidím nikoho.